španielské úrady e, ma informovali o voľbe González Pinios, e, pani González Pinios. On nastúpi na miesto pána Carlosa Kimeneza Pilarejo v zmysle článku 7 poslanec e, takýmto spôsobom nastupuje a je to aj v zmysle rokovacieho poriadku a od 11. septembra teda bude e, v tejto pozícii kolegyňa a my berieme na vedomie túto, tento fakt a chcem ešte dať do pozornosti, že v zmysle článku 3 rokovacieho poriadku e, má právo zúčastňovať sa e, v zasadnutí orgánov a parlamentu v prípade, že nebola nejakým spôsobom táto účasť napadnutá, alebo že predtým neprezentovala nejaké vyhlásenie písomné, ktoré by hovorilo o tom, že Ehm, zastáva pozíciu, ktorá je nezlučiteľná e, s jej pôsobením v Európskom parlamente. Zodpovedné litovské úrady e, dali žiadosť na zbavenie imunity Viktora Uspavčisa v zmysle článku 9 odsek 1 rokovacieho poriadku. Táto žiadosť bude postupená e, výboru pre právne veci od frakcie EFD, PPSAD a ECR, od týchto skupín, ako aj od, skup- od tých nezaradených